Hlasovať sa bude o 12. Ako ďalší bod na program máme správu o výročnú správu o daniach od Oleho Šmita a týmto mu dávam slovo. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Naozaj s veľkou radosťou som prevzal túto správu. Ďakujem za konštruktívnu diskusiu, spoluprácu naprieč politickým spektrom k takej dôležitej téme. Pokúsil som sa všetky príspevky kolegov zohľadniť tak, aby sme e, dosiahli určitú jednotu. Dúfam, že táto správa nájde v parlamente širokú podporu. Daňová politika e, sa predsa týka všetkých. A prispieva alebo vedie k pozitívnym i negatívnym emóciám. Vždy e, e, sú tu konflikty a treba dosahovať akúsi rovnováhu a to veru ľahké nie je. E, táto oblasť sa e, vníma ako národná, e, národná záležitosť. EÚ tu nezohráva úlohu, ale také časy sú už za nami. Vzhľadom na globalizáciu musíme diskutovať o daňovej politike aj ono na úrovni EÚ. Ide o ďalšie koordinovanie daňových politík, tie treba revidovať. Možno, že bude potrebné daňové harmonizovanie a tu by mohla EÚ zohrávať dôležitú úlohu rozsiahla konsolidácia rozpočtu je nevyhnutná, pretože momentálna e, ekonomická a hospodárska kríza je aj daňová kríza. Je dôležité, aby sa kríza ešte nepriostrila. Treba e, obmedziť výdavky, treba e, zvýšiť mieru vytvárania úspor. A EÚ v tejto oblasti môže urobiť určite viac, aby sa zlepšil vnútorný trh a aby konkurencieschopnosť v Európe narastala. Podniky a občania tu neustále narážajú na daňové prekážky. Tieto daňové prekážky treba odstrániť, aby sa vytvorili nové pracovné miesta. Musíme zdaňovanie práce znížiť. To je dôležitý prístup touto správou určite e, dostaneme členské krajiny pod tlak, aby e, návrh komisie v tejto súvislosti aj prijali. Napríklad e, zavedenie spoločného daňového základu pre dane z obchodných spoločností. Sú tu aj problémy dvojitého zdaňovania a členské krajiny nerobia dostatok preto, aby dvojité zdaňovanie odstraňovali. Treba tu jasný e, e, výklad príslušných e, vysvetlení. V petičnom výbore sa objavili viaceré príslušné diskusie. Napríklad to, že v Nemecku, ak pracujete v Nemecku či v Taliansku, zdaňujete, zdaňujú vás v podstate 60%, hoci hoci e, tieto dva systémy v dvoch krajinách sú rozdielne, ale je tu dvojité zdaňovanie. E, bolo už aj konštatované, že takéto chyby existujú, ale bohužiaľ sa ten problém e, nedostatočne vyriešil, pokiaľ viem. Potrebujeme spoločné e, e, zákonodárstvo. Prednedávnom komisia e, prijala oznámenie k dvojitému zdaňovaniu. Sú tu aj veľmi konkrétne e, opatrenia e, teraz daňové úniky, nuž a tu sa strácajú miliardy eur každoročne. Osobitne ma naplňa a obavou to, že e, v európskej legislatíve sú, sú medzery a medzinárodné podniky, ktoré sú činné na medzinárodnej scéne, dokážu tieto e, predpisy obchádzať. Každé e, euro z daní, ktoré sa nezaplatí, Eh, bude musieť v budúcnosti smerovať do daňových eh, pokladníc. K písmenu 11. A, eh, nuž, tu vznikol určitý zmetok. Pôvodný odsek mal znieť po anglicky následovne. Prečítam vám to. Domnieva sa, že fiškálny federalizmus je najlepší nástroj na dosiahnutie zodpovednosti a spravovania daní na regionálnej úrovni smerom k vyššej ekonomickej e, efektívnosti. To je teda presné znenie článku 11. Ďakujem pekne. Ďakujeme kolegovi Šmitovi. Hoci to aj bolo dôležité, e, myslím si, že ani spravodajca by nemal e, presiahnuť svoj pridelený čas. Galpelc, pani kolegyňa Galpelc je prvou rečničkou v procedúre Catch the Ďakujem pekne. No v prvom rade si myslím, že musíme uvítať tú skutočnosť, že Európsky parlament pripravil správu k daňovej politike. Ich eh, denke, da, eh, myslím si, že táto správa Eh, je naozaj veľmi významná, pretože sa snaží riešiť daňové úniky, respektíve možnosť daňových únikov pretože to znamená zníženie príjmov z daní naozaj o milióny. A spomeňme si na spoločný trh, eh, spomeňme si na podniky, ktoré často nemôžu využívať všetky jeho výhody, keďže daňová politika je v kompetencii členských štátov a tieto musia spolupracovať v oblasti daňových otázok. Daňová politika by mala byť transparentná a porovnateľná. Aj systém výberu daní by mal byť e, transparentný a všetky tieto stratégie by mali byť e, porovnateľné. Európska únia musí bojovať proti daňovým únikom, podvodom a taktiež proti dvojitému zdaňovaniu musíme naozaj mobilizovať e, všetkých. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Galpelc. A teraz nasleduje kolega El Kadraui. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem e, poďakovať kolegovi Šmitovi za vynikajúcu správu a za dobrú spoluprácu. Hovoril o eurokríze a dlhovej kríze, ktoré nás nutia zamyslieť sa nad tým, ako lepšie integrovať naše národné hospodárstva. Samozrejme, že toto je úloha daňovej politiky vo všeobecnosti v rámci eurozóny, ale aj e, v rámci celej EÚ. Pre moju skupinu to znamená spravodlivejšie zdaňovanie, boj proti daňovým únikom v rámci Európskej únie, ale tiež aj spoločná stratégia Európskej únie z voči tretím krajinám. My nie sme na, za dohody medzi tými členskými štátmi a e, Švajčiarskom sme za to, aby sme mali naozaj komunitárny prístup, čiže na jednej strane Európska únia, na druhej strane Švajčiarsko a ďalšie tretie krajiny daňové bremeno musí prejsť zo práce na majetok a životné prostredie. Potrebujeme daň z finančných transakcií a potrebujeme harmonizáciu daňových sadzieb, hlavne pokiaľ ide o daň z príjmu právnických osôb. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz pani Bilbao Barandika. Ďakujem pekne, pán predseda. Publiča preko... Daňový systém by mal financovať dopravné. Prepačte, pani kolegyňa týkala, ale slovo dostala pani Bilbao Barandika. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz ďakujem. Ja sa teším, že parlament predkladá výročnú správu o daniach aby som tu bola kompetencia nielen na príjmy, ale aj na výdavky. Toto je spojené so zodpovednosťou a predchádzanie daňovým únikom je veľmi e, dôležité pre všetky krajiny a pre všetky regióny. My podporujeme daňový federalizmus vychádzajúce z toho, že toto prinesie daňovú stabilitu. Sme aj za daňovú harmonizáciu, ale myslíme si, že regionálne daňové systémy sú dôležitejšie než tie národné. Podľa mňa nemá zmysel napríklad v Baskicku e, plánovať e, systém, ak to nie je v prípade iných členských štátov. Čiže ak e, niekde, tak potom všade. Ďakujem pekne, pani Bilbao Barandika. A teraz pán kolega Paška

s 500 miliónmi občanov by mal každý profitovať zo svojich práv podľa komunitárneho práva. Bohužiaľ, ale transnárodné aktivity často neumožňujú plné využívanie princípov vnútorného trhu, podkopávajú tieto princípy vnútorného trhu. Ja si myslím, že na zvýšenie mobility v EÚ, že na to potrebujeme osobitné pravidlá cezhraničných pracovníkov, teda pre takých, eh, ktorí pendlujú. A musíme nejakým spôsobom zosúľadiť daňové systémy a systémy eh, sociálneho zabezpečenia v členských štátoch. Lepšia spolupráca medzi členskými štátmi, medzi ich finančnými, pardon, daňovými úradmi podľa mňa eh, povedie k odstráneniu prekážok

Vážený pán predseda, ako tieňový spravodajca za EPP by som chcel poďakovať tým, že sa poďakujem pánovi Šmitovi za vynikajúcu prácu. Ide tu o tému, ktorá je častokrát poznačená určitou ideológiou. Bolo tu viacero možností, ale jemu sa podarilo dosiahnuť široký koncenzus vo výbore táto správa sa zaoberá aktuálnymi otázkami, ale zároveň sa pozerá aj na výzvy, ako napríklad daňová harmonizácia, alebo napríklad zdaňovanie podnikov, alebo pokiaľ ide o výšku daní, ktoré členské štáty v súčasnosti vyberajú v období krízy a zároveň aj určitá daňová súťaž, daňová súťaž medzi Európskou úniou a tretimi krajinami. To sú všetko dôležité otázky. Európska únia musí mať e, flexibilný daňový systém, ktorý vytvorí určitú prosperitu, ktorý priláka aj investorov do našich oblastí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Pani Tikau. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že Cieľom tohto návrhu je zlepšiť financovanie verejných služieb, vzdelávacích systémov a zredukovania, zredukovania nerovností, ktoré máme. Fiškálna politika ako taká musí byť koncipovaná tak, aby kládla dôraz na vytváranie pracovných príležitosti, aby sa redukovala náklady pre podniky, predovšetkým pre malé a stredné podniky. Takýto efektívny systém umožní verejnej správe, aby dostala očakávaniam e, občanov. Mali by sme spolupracovať, e, členské štáty by mali spolupracovať, pokiaľ ide o boj proti podvodom a daňovým únikom, aby sa zlepšila oblasť transparentnosti a zabezpečila sa právna bezpečnosť tak pre podniky, ako aj pre občanov. Myslím, že elektronické, elektronické faktúry sú súč- súčasťou takéhoto riešenia a by to bol skutočne prospešný krok smerom vpred. Ďakujem pekne, pani Tikal. A teraz dostane slovo pani Basesku. Vážený pán predseda, nedostatok daňovej politiky a jej koordinácie v Európskej únii je prekážkou pre nadnárodné a cezhraničné aktivity. Môže to viesť k podvodom a vyhýbaniu sa platbám daní. Európska únia potrebuje stratégiu fiskálnej konsolidácie. Máme však v ceste viaceré prekážky, ktoré musíme eliminovať na to, aby sme zlepšili mm, mobilitu, cezhraničnú mobilitu. Podporujem návrh komisie, aby sa vytvorila pracovná skupina ohľadne dvojitého zdaňovania takéto dvojité zdaňovanie navyšuje daňové bremeno a je zlé pre flexibilitu európskych podnikov. Dohody ohľadne vyhýbania sa e, dvojitého zdaňovania by mohli vyriešiť tento problém. Na základe súčasnej štúdie investícia sa môže navýšiť až o 50 ako výsledok takýchto dohôd. Rumunsko má napríklad takúto dohodu s 90 krajinami. Ďakujem pekne. Týmto sa končí spontánna rozprava a na konci dostane slovo ešte pani komisárka Georgieva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu za to, že sa tejto problematike tak prioritne venuje, ako sme to videli aj v kontexte tejto správy. Veľmi pekne ďakujem pánovi Šmitovi za to, že to robil konštruktívne a za to, že skutočne zvýšil kvalitu aj pre ostatných. V mene komisie by som chcela takisto privítať širokú podporu pre iniciatívy prichádzajúce zo strany komisie. Tieto neoceniteľné pripomienky sú dôležité pre našu ďalšiu prácu. Dovolte mi však povedať pár detajlov. V súčasnej hospodárskej klíme Európska únia potrebuje E, sa orientovať viac na takú daňovú politiku, ktorá by viedla k zvyšovaniu pracovných príležitostí. Komisia zvýznam zdôrazňuje konkrétne kroky, ktoré môžu viesť k fiskálnej konsolidácii medzi členskými štátmi. Z krátkodobého hľadiska sa musíme sústrediť predovšetkým na zníženie nadmerných daňových e, výdavkov a to môže takisto zabezpečiť rast. Takisto je dôležité, aby sme zlepšili daňové prostredie pre podniky. A v tomto ohľade by som chcela zdôrazniť naše záväzky vo vzťahu k DPH systému v EÚ, kde máme celkom jasné pravidlá. E, podniky majú lepšie informácie a týmto sa vlastne vytvorilo aj fórum e, DPH. To sú celkom konkrétne kroky, ktoré robíme na zlepšenie situácie. Takisto vítam podporu našho návrhu, pokiaľ ide o spoločnú, po spoločný, daňový, firemný, spoločný základ pre firemné dane a to môže znížiť administratívne zaťaženie predovšetkým vo vzťahu k malým a stredným podnikom, ktoré pracujú cez hraničným spôsobom. Vyhneme sa tým aj dvojitému zdaňovaniu. A v tomto ohľade a v tomto zmysle ďakujem CCCTB, eh, že preskúmávame potenciál, ktorý máme v, tomto, v tejto oblasti, aby sme sa lepšie vysporadovali s problémami, tak ako ste tu hovorili, práve eh, vo vzťahu k dvojitému zdaňovaniu. Komisia tu nie je na to, aby sme zvýhodňovali niektoré podniky, ale môžeme im pomôcť. Musíme sa vysporiadať práve tým príčinám, ktoré nás priviedli do súčasnej situácie. A v tomto kontexte som skutočne rada, že vidím celkom jasnú podporu vo vzťahu k nášmu úsiliu bojovať proti daňovým únikom, ako aj, dvoj, ako aj nezdaňovaniu veľkých podnikov, ktoré jednoducho presúvajú svoje zisky, aby minimalizovali množstvo peniazy, z ktorého platia dane. Takisto plánujeme e, spustiť verejnú diskusiu e, ohľadne súčasných e, možných riešení v systéme, ktorý máme. Do konca tohto roku komisia predloží komplexnú iniciatívu na to, aby sme sa venovali konkrétnym problémom, ako napríklad daňové dane a dvojité zdaňovanie. Takisto vítam podporu odstránenia nejakých prekážok, ktoré by nám stáli v ceste, aby sme mohli posilniť spoluprácu e, v tejto oblasti. Vážení poslanci, vážené poslanky, vážený pán predseda, ako vidíte, komisia berie do úvahy vaše pripomienky a e, celkom jasne to tu odznelo aj v kontexte správy, ktorá bola predložená som skutočne rada, že parlament podporuje mm, koordináciu daňovej politiky v Európskej únii, čo je súčasťou našej stratégie na to, aby sme sa vymanili z tejto krízy smerom k lepšej budúcnosti našich občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končím rozpravu k tomuto bodu a hlasovanie sa bude konať o 12. Ďalším bodom dnešného programu je rozpočtová kontrola humanitárnej pomoci EÚ. Spravodajca je pán Martin Ehrenhauser. Nech sa páči, máte 4 minúty. Ďakujem pekne.